Prava. Zapisnica tohto zasadnutia sa dá k dispozícii na začiatok ďalšej schôdze, na schválenie, ak nie sú žiadne pripomienky, tak e, prijaté uznesenia a